Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Príjemné popoludne, kolegyne, kolegovia. Pustíme sa dnes do schôze. Najskôr sa chcem ospravedlniť. Respektíve chcem ospravedlniť pána Broka, ktorý bohužiaľ je chorý. E, došiel, vrátil sa z Washingtonu, možno, že kvôli tým škandálom so špionážou neprospelo mu to zrejme, nemôže tu byť dnes. Preto e, ten debriefing, ktorý mal poskytnúť e, v súvislosti s návštevou v Spojených štátoch, e, ten bude musieť odložiť, až pokiaľ sa nevráti. Zároveň by som vás chcel poinformovať, že delegácia UAE bola zrušená. Spojené arabské emiráty. Budeme mať teda nový bod je to správa pána Kukana, pokiaľ ide o medziparlamentné stretnutie v Albánsku. Debriefing e, poskytne aj pán Kostelo, pokiaľ ide o prácu delegácie e, v Palestíne. E, respektíve toto bolo tiež presunuté, nakoľko nie sú tu v dispozícii Dobre, pán predseda, v súvislosti s Palestínou, eh, ja som chcel spomenúť eh, Palestínu, pretože som sa vrátil pred nedávnom s delegáciou. Mohol by som, ak by to pomohlo, poskytnúť kolegyňam, kolegom eh, krátky sumár toho, čo sa udialo, čo môže pomôcť, nakoľko je to veľmi vhodné v tejto chvíli. Ako viete, ja nie som osoba, ktorá by si brala viac, ako je potrebné, viac času, ako je potrebné. Dobre, ďakujem pekne, pán Atkins, ďakujeme za túto ponuku. Nechám to na poslancov výboru. Myslím, že by bolo dobré, keby sme e, ten e, bod riešili vtedy, keď sa vráti e, predseda delegácie, ale nebudem mať problém s tým vypočuť si vaše príspevky, to, čo chcete prezentovať, pán Atkins. Ak nikto nenamieta, tak potom môžeme schváliť program schôdze. A teraz prvý bod. Schválenie zápisníc z 2. a 4. septembra, z týchto dvoch schôdzi, viete, ako postupujeme. Poďme teda na štvorku a to je správa ľudských práv vo svete v roku 2012 a politika Európskej únie v tejto oblasti. A spravodajcom je pán Kukan. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom za pozmenujúce návrhy Veľká väčšina bola k veci a myslím prispela k zlepšeniu kvality správy. Celkovo sme dostali 347 pozmeňujúcich eh, návrhov. Ja som sa na ne pozeral takým inkluzívnym a pragmatickým spôsobom. Mal som aj pomerne kvalitnú diskusiu s tieňovými spravodajcami 22. októbra v Štrásburgu a chcel by som sa týmto poďakovať tieňovým spravodajcom za veľmi pozitívny a konštruktívny prístup k našej diskusii. V dôsledku tejto diskusie sme pripravili 27 kompromisných návrhov. E, bol by som rád, e, keby sa našla široká podpora pre všetky kompromisy, ale na druhej strane pochopím, že pre niektoré skupiny, respektíve poslancov, bude ťažké podporiť niektoré z týchto kompromisných návrhov. Pokiaľ ide o e, tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ako som už spomínal počas prvého predstavenia dokumentu na výbore pre ľudské práva, nebolo môjim úmyslom e, spraviť takú všeobjímajúcu správu, ktorá by zahrňala všetko, ale skôr reálnejšie počiarknúť tie najaktuálnejšie e, problémy a tendencie na poli ľudských práv. Preto som sa sústredil na záležitosti, ktoré sa v nedávnej dobe dostávali do popredia našich diskusí, ako je napríklad prepojenie medzi ľudskými právami a demokraciou, ľudské práva v krajinách, ktoré prechádzajú na nový systém, alebo e, rámec pre politiku EÚ v oblasti ľudských práv. Som rád, že táto myšlienka našla širokú podporu aj počas našich diskusí e, v rámci e, výboru druha a takisto aj v rámci diskusie s tieňovými spravodajcami Správa e, obsahuje tri hlavné časti. E, rámec politiky EÚ, potom politika EÚ, pokiaľ ide o tie e, procesy prechodu k demokracii a podpora EU, takéto procesov po celom svete zo strany EÚ. Teraz prejdem týmito troma časťami a budem sa vyjadrovať niektorým pozmeňujúcim návrhom. Teraz niektoré prierezové a všeobecné veci. Obdržali sme viaceré, veľa teda pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali odsekov, ktoré sa vzťahujú k eh, slobode vyjadrovania, v výhrade svedomia, takisto v obhajcov ľudských práv. Okrem iného, snažil som sa tieto pozmeňujúce návrhy dať do všeobecných odsekov a eh, snažil som sa ich zohľadniť tam, kde to bolo vhodné aj v texte. Chcel som sa ale vyhnúť eh, príliš častým opakovaniam v texte. Takisto tu bola otázka zmenenia sa o príkladoch konkrétnych krajín a individuálnych prípadoch v návrhu správy som sa snažil obmedziť e, odkazovaní na takéto príklady, ale po úvodných diskusiách na výbore som zahrnul viacero dodatočných e, príkladov v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy jednotlivých častí e, správy, v prvej časti rámec politiky EÚ 10 až 24 odseky, väčšina tých pozmeňujúcich návrhov smerovala k spresneniu textu, hlavne vzhľadom na prácu nového špeciálneho zástupcu, osobitného zástupcu pre ľudské práva a pre podmienenosť obchodných dohod s plňaním ľudských práv. Tuto bolo 5 kompromisných návrhov prezentovaných, ktoré sú v princípe nekontroverzné. E, vytvoríme nový odsek 18, ktorý sa týka Eh, dialogu o ľudských právach eh, z opozmeňujúci 94, 95, 97, 98 a vyzývame viac zvýšenej transparentnosti a eh, verejnému zverejneniu a takisto aj isté, isté drobnohľad dohľadu nad plnením ľudských práv v týchto krajinách. Je tu aj odkaz v týchto odkazoch na špionážnu škandál NSA, kde eh, je výzva na pozastavenie transatlantického partnerstva v tejto súvislosti. Ja som sa rozhodol, že to nepodporím v rámci tejto správy. Pokiaľ ide o návrh pani Loch-Biller, to sa týkalo Takisto pán Skopa navrhli veci, ktoré súviseli s obchodom a s ľudskými právami. Som otvorený zakomponovaniu takéhoto niečoho do správy, ale eh, budem eh, musieť ďalej nad tým uvažovať, ako to tam spraviť. Pokiaľ ide o tie procesy prechodu k demokracie, tak e, je tam navrhnutých 12 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. E, najviac diskutované budú zrejme e, kompromisné návrhy, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín. Aktualizovali sme odseky v súvislosti s Egyptom a Sýriou, ale aj v súvislosti s Ruskom a Čínou a vytvorili sme nové dva odseky o Kube a Tibete. Pokiaľ ide o Rusko a Kubu, tak kompromisné pozmeňujúce návrhy sa zmienujú aj o osobitných prípadoch zneužívania e, ľudských práv Magnický, Politkovská v prípade Kúby Osvaldo Pája. Pokiaľ ide o ďalšie pozmeňujúce návrhy v súvislosti s touto časťou, obdržali sme ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré doplňajú odseky ku konkrétnym krajinám, respektíve k e, istým teritoriám Sahel, Kašmír, Západná Sahara, Kolumbia alebo Chile v tých pozmeňujúcich návrhoch e, budem to posudzovať e, prípad od prípadu a som otvorený diskusii v týchto konkrétnych záležitostiach. Takisto je tu otázka tých bezpilotných lietadiel drones e, v pozmeňujúcich návrhoch 2.3 a 2.8 a to si bude vyžadovať ďalšiu diskusiu v prípade, že budeme chcieť zakomponovať aj toto do správy. Pokiaľ ide o podobné pozmeňujúce návrhy, 285, 288, ktoré chcú navrhnúť dodatočný dodatočný odsek, ktorý sa bude zaoberať Medzinárodným trestným tribunálom, teda súdom, tak tie podporím. Pokiaľ ide o poslednú časť, e, ktorá sa týka podpory EÚ ľudským právam po svete, tak sme vypracovali 9 pozmeňujúcich návrhov, ktoré riešia rozličné otázky, ako je napríklad rámec OSN, Medzinárodný trestný súd, e, trest smrti, nesprávny štatút, e, potom sú tu napríklad aj monitorovacie misie volebné. Väčšina pozmeňujúcich návrhov eh, nebola mimoriadne kontroverzná a väčšinu z nich sme tým pádom zakomponovali aj do kompromisov. Takisto sme vytvorili dodatočné kompromisy, ktoré sa týkajú eh, slobody médií a nových médií a aktualizovali sme odsek, ktorý sa týka práv dieťaťa. Eh, ja som sa zmienil o tých častiach správy, kde som sa pokúšal nájsť spoločnú pôdu pre kompromisy. Každopádne som otvorený diskutovať aj o iných o osobitných záležitostiach, ktoré vás budú zaujímať a veľmi pozorne si vypočujem vaše e, vystúpenia. Informovali ma, e, že tieňový spravodajca zo skupiny ALDE, tieňová spravodajkňa pani Kristina Ujland e, nemôže sa dnes schôdze zúčastniť, ale zašle mi jej pripomienky v písomnej forme, takže tie e, budem brať tak, ako keby boli prezentované tu na tejto schôdzi. Ďakujem pekne, pán predseda. Muchas gracias, eh, señor ponente. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Najskôr je tu pár ľudí, ktorí sa prihlásili do diskusie. E, tieňový spravodajca za socialistov, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Kukanovi za krátky a kondenzovaný politický dokument. Ako povedal, nie je to všeobjímajúca správa, ale je to jasný statement, jasné posolstvo e, smerom z Európskeho parlamentu o prioritách na tento konkrétny rok. Sústredil sa na tie tri časti, rámec e, politiky EÚ, podpora Eh, ľudských práv EU a potom takéto ľudské práva v krajinách, ktoré prechádzajú k demokratickému režimu. Samozrejme sú tu niektoré záležitosti, ktoré nie sú spomenuté z pohľadu mojej skupiny, ktoré nie sú dostatočne zmenené alebo vôbec eh, nie sú zmenené. A to sú momenty, na ktoré budeme smerovať aj naše pozmeňujúce návrhy. Dôležitá časť pozmeňujúcich návrhov sa týkala aj podpory obhajcov ľudských práv a občianskej spoločnosti, ako aj podpory univerzálnosti ľudských práv E, rôzne formy útokov na obhajcov ľudských práv a nejaké uvalovanie obmedzení na e, ľudské práva v jednotlivých krajinách sa stávalo bežnou praxou a z dlhodobého hľadiska je to ten najbezpeč, najnebezpečnejší e, moment, ktorý sme vybadali na poli ľudských práv v tomto roku 2012. Takisto hanobenie, ohováranie a iné veci, okrem iného, to zabraňuje naplňanie úlohy občianskej spoločnosti ako obhajcov ľudských práv a tým je práve podpora ľudských práv a práv občanov. Na schôdzi tieňových spravodajcov, ktorá bola veľmi konštruktívna, väčšina kompromisných návrhov, ktoré prezentoval eh, spravodajca, bola vyhodnotená ako uspokojivá a ako náhle vznikli nejaké problémy, tak sme sa rýchle dohodli. Kompromise 10 sme súhlasili so zelenými, že nebudeme vypichovať e, viacročný finančný rámec. Kompromis 12, ten predstavoval malý problém z nášho pohľadu. Išlo o konkrétny odkaz na koptov, kresťanských koptov v Egypte, namiesto toho, aby sme sa zmienili o všeobecnejšom probléme v Egypte, ktorý sa týka práve slobody vierovýznania, alebo náboženskej slobody, ale podarilo sa nám dosiahnuť dohodu a naša pozícia bola uspokojivo zohľadnená a čakáme na nový kompromisný návrh. V kompromise 13 sme súhlasili, že na Sýriu nebudeme odkazovať v kontexte sírskej krízy, ale že použijeme e, ešte prísnejšiu formuláciu, e, nakoľko e, nie je možné túto situáciu popísať len ako krízu. A pokiaľ ide o viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli z dielne našej skupiny ktoré sa týkali medzinárodného trestného súdu. Hovorili sme o tom, že musíme v 285, 288, 291, 295 ošetriť otázku beztrestnosti. Eh, tieto naše návrhy boli akceptované a v tejto súvislosti očakávame nové eh, návrhy spravodajcu. V kompromise 23 sme mali ten istý problém, ktorý súvisel s eh, spomínaním, konkrétnym spomenutím kresťanských minorít E, pričom my sme chceli odkázať len na náboženskú slobodu. A pokiaľ ide o kompromisný návrh 25, e, tu by sme chceli mať viac odkazov, ktoré sa týkajú e, práv dieťaťa. Nakoniec nám postačilo aj jednoduché vypočítanie takýchto záležitostí. Potom, čo sme sa dohodli so spravodajcom, tak sme predložili iný kompromis, kde bol širší odkaz hlavne na záležitosti, ktoré sa týkajú detských vojakov a a detskú pracovnú silu. Ďalej sme sa dohodli na tom, že vypracujeme aj kompromis 26, e, nakoľko táto záležitosť bola príliš dôležitá na to, aby sme ju vynechali. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nedostali do kompromisu a ktoré budú hlasované samostatne, tak e, sú tam aj niektoré tematické záležitosti, ktoré e, sú v popredí z nášho pohľadu. Pán Kukan sa už zmienil jednej z týchto vecí, to sú bezpilotné lietadla, dróny, humanitárny aspekt použitia bezpilotných lietadiel predstavuje pre moju skupinu veľmi dôležitú záležitosť a samozrejme vojenské použitie e, v krajinách ako Pakistan, Jemen, to je veľmi dôležité. Po druhé, e, veľká pozornosť z mojej skupiny smerovala na práva detí a e, žien, nakoľko správa nemala také množstvo odkazov, ktoré by sme očakávali, a predpokladali v súvislosti s otázkou takéto dôležitosti. Takže návrh kompromisný vyriešil túto záležitosť, rozšíril to ale napriek tomu a naďalej nastojíme na tom, e, e, aby o niektorých našich pozmeňujúcich návrhoch sa hlasovalo samostatne, tak aby sme počiarkli ešte viac dôležitosť tejto veci. E, vo všeobecnosti sa ešte raz chcem poďakovať pánovi Kukanovi za veľmi dobrú spoluprácu a za toho otvorného ducha, ktorým sa vyznačovali celé diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Kopa. Teraz chcem slovo pani Lochvillerova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, by som sa takisto chcela poďakovať pánovi Kukanovi za veľmi dobrý návrh tejto správy. Je to veľmi zamerané, nie je to veľmi obsažné, prehnanie, obsažné, sústrediť sa to na priority a predovšetkým na, to pre, na ten prechod. Takže budeme mať správu, s ktorou sa budeme môcť podeliť aj so zvyšným svetom. Mali sme konštruktívne diskusie a našli sme dobre kompromisné riešenia a za našu politickú skupinu môžem povedať, že podporujeme všetky tie kompromisy, teda okrem čísla 2, okrem dvoch, ku ktorým sa teraz vyjadrím. Jeden sa týka číslo, je to číslo 10, pani Kopa o tom už takisto hovorila o tejto otázke. To sa zameria, zameriava na finančnú podporu pre Európsku nadáciu pre demokraciu a Uvádza sa tu, že financovanie by malo začlenovať aj, malo by byť začlenené do viacročného finančného rámca. A my by sme navrhovali, aby sa to vyňalo, pretože od samého začiatku, keď sme vytvorili túto nadáciu, tak sme povedali, že v žiadnom prípade by v žiadnej podobe nemali byť peniaze brané z Európskeho nástroja pre e, demokraciu a ľudské práva. Takže bolo by možno lepšie to vyňať a vetu ukončiť tým slovom, že sa tam vyžaduje patričná finančná podpora zo strany Európskej únie. Ak povieme, že strany Európskej únie, tak to sa týka aj členských štátov. A pokiaľ ide o kompromis číslo 8, tam by sme navrhovali nasledovné. To sa týka schémy GSP+, a tam by sme chceli mať, e, aby to sa týkalo jednotlivých krajín, separe. Naši kolegovia v INTE o tom vlastne budú aj hlasovať a hlasujú o tom dnes, pretože z pohľadu otázky ľudských práv, ak máte urobiť kontrolu tejto schémy GSP+, a máte tu krajiny, ktoré majú, pokiaľ ide o históriu ľudských práv, odlišnú históriu, tak je treba jednoducho zobrať do úvahy je to, ak sa ich situácia zlepšila a to sa dá urobiť vždy, iba ak sa robí takýto postup od krajiny ku krajine, nie spoločne. Takže my nesúhlasíme s týmto kompromisom čísla 8. A ešte neskôr v tomto odseku sa uvádza, a to by sme chceli mať inak, tam sa uvádza, že na, zo strany Európskej komisie, keď sa robia monitorovacie postupy, aby sa tam otvorili všeobecné kanály komunikácie, aby sa robili širokospektrálne komunikácie so všetkými zúčastnenými stranami vrátane Európskej parlamentu, občanskými spoločnosťami a sociálnymi aktérmi, tak ako to bolo predtým. Takže tu sú tie dva kompromisy 8 a 10, kde my dúfame, že sa budú môcť pozmeniť. A pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, tam chcem sa ešte raz poďakovať za pánovi Kukanovi, že podporil pozmeňujúce návrhy ICC. Ešte raz by som chcela povedať, že rovnako ako socialisti my podporujeme tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú dopadu na ľudské práva, pokiaľ ide práve o používanie bezpilotných lietadiel. A takisto je to aj väzenie, pokiaľ je pozmeňujúci návrh ohľadne biznisu a ľudských práv, tak tam sme my pripravení spolupracovať s vami a nájsť správne znenie, ktoré by vyhovovalo. Takže ďakujem ešte raz a je to veľmi dobrý návrh. Ďakujeme. Ďakujeme pani Lohbiler. Pán Peterle, nech sa páči. Ďakujeme pekne. My si uvedomujeme, že táto správa e, bola dosť náročná a preto sme my obzvlášť spokojení s tým, že pán Kukan e, pripravil túto správu v takej podobe, ako ju pripravil. Teda veľmi dobre. A Máme určité pripomienky, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Kopa, pokiaľ ide o otázku koptských kresťanov v Egypte. Ja si myslím, že táto odvolávka nie je v protiklade k všeobecným iniciatívam, ktoré boli prijaté zo strany spravodajcu v tejto oblasti, v oblasti náboženskej slobody. Ale čo sa deje v tejto oblasti, tak to sa deje v takom rozmere, že ja si myslím, že by bolo správne, aby Európsky parlament zdôraznil túto skutočnosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz sa slovo pán Mian. Ďakujem pekne. Aj ja ďakujem pánu Kukanovi, pán Milan Mon. Je to veľmi vyvážená správa, e, správa k téme, ktorá je pre zahraničnú politiku Európskej únie veľmi dôležitá. Je to správa, ktorá bude mať centrálny vplyv aj na zahraničnú na hraničné zameranie zahraničnej politiky. To je veľmi dôležité pre uh, E, procesy, ktoré jednoducho my vždy berieme do úvahy v rámci našich diskusí a sú to vlastne prioritné témy pre nás. Ide tu o veľmi dôležitú tému, ktorá, pokiaľ ide o politiku zahraničných vecí Európskej únie, je prioritná. A teraz prídem k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Niektoré sú komplikované. Kompromisy pána Kukana som teraz nebral osve do úvahy, ale ja si ich prečítam s veľkým záujmom a vyjadrím sa potom neskôr. Ďakujem veľmi pekne pánovi Kukanovi. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo pánovi Kukanovi, aby sa po týchto vstupoch kolegov mohol vyjadriť aj on. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave. Nie je to jednoduchá správa a je veľmi ťažké nájsť také znenie textu, ktoré by bolo uspokojujúce pre všetkých, ale napriek tomu môjim cieľom zostáva získať čo možno najväčšiu podporu zo strany kolegov, pretože takýmto spôsobom bude mať celý dokument väčšiu váhu a parlament to bude môcť potom využiť v kontexte politiky e, vo vzťahu k tretiemu svetu. Nebudem sa vyjadrovať jednotlivým odsekom, ale pani Kopa a pani Lochpiller tam by som povedal, tak ako som vlastne už povedal v tom pôvodnom vyjadrení na úvode, ja som stále pripravený pokračovať vo vzájomných diskusiách a myslím si, že je realistické, že by sme očakávali možné dosiahnutie uspokojujúceho znenia jednotlivých pozmeňujúcich návrhov a pokiaľ ide o tie otázky bezpilotných lietadiel, ako aj iných, iné otázky, kompromis číslo 10, ktorý tu odznel, tam sa môžeme na to pozrieť detailnejšie. Takže ja sa skutočne teším na ďalšie pokračovanie diskusie a využiť chcem tie dni, ktoré máme k dispozícii pred samotným hlasovaním vo výbore pre zahraničné vzťahy v tom zmysle, aby sme dosiahli maximálnu možnú mieru jednoty, pokiaľ ide o podporu tejto správy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pekne, pán Kukan, a týmto vlastne ukončujeme túto prvú diskusiu ohľadne správy pána Kukana, kde sme mali možnosť preskúmať analýz, a analýzovať jednotlivé pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa rokovalo už v Štrasburgu. Táto správa a diskusia prichádza v veľmi dobrom čase pretože sme tu mali napríklad aj stretnutie ministrov, pokiaľ ide o zahraničnú vecu, že veci, pokiaľ ide o aj tý, chvíľu, ktorá sa týka vyhodnocovania situácie ohľadne ľudských práv, nielen pokiaľ ide o rok 2012, ale aj pokiaľ ide o to, že sa vlastne završuje, že sa tu vlastne končí rokovanie ohľadne prvého roku kde pán Lambridinis je zodpovedný za ľudské práva. Takže pozmeňujúce návrhy sa môžu predkladať k tejto správe 21. novembra už nie 14. to je, ale je to 21. V tom zmysle, aby kolegovia mali väčší časový priestor na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ak teda nie sú žiadne iní prihlásení, takže môžeme prejsť k číslo 5. To je debriefing Elmara Broka o delegácii výborov AFEDRU a na 68. zasadnutí valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v New Yorku. A chcel by som pripomenúť, že pokiaľ ide o túto delegáciu, tak tam boli viacerí naši kolegovia prítomní a pokiaľ ide o návštevu v New Yorku, tam došlo k stretnutiu e, na vysokej úrovni aj s generálnym tajomníkom OSN pánom Ban Ki-moonom a tá, boli tam viacerí predstavitelia Andera Kane a boli tu takisto predstaviteľi UNDP, UNICEFu, jednoty boja proti terorizmu aj predstaviteľa organizácie E, ktorá bojuje proti porušovaniu sexuálnych práv. Takže mali sme tu viacerých kolegov, ktorí zastúpili Európsky parlament a boli tu zastúpení predstaviteľa veľmi dôležitých krajín ako Palestíny, e, Francúzska a treba povedať, že táto naša delegácia, ktorá sa zúčastnila na tomto rokovaní, tak tam prebiehali diskusie o veľmi aktuálnych témach a um, akutný problém sa týka predovšetkým otázky Sýrie, takisto reforma Bezpečnostnej rady Spojených národov a špionážne aktivity. A takisto aj aktivity americkej NSA. Takže táto návšteva vlastne nadviazala na návštevu ďalších dvoch výborov, ktoré, sa, ktoré tieto návštevy sa konali tesne predtým. Tam boli témy takisto situácia v Sýrii a v tomto kontexte by som spomenul dve centrálne témy, hlavne teda tú otázku e, odstraňovania chemických zbraní. Zodpovedný zo strany OSN hovoril o tom, ako je to ťažké dosiahnuť túto úlohu vo vzťahu teda k tej komplexnej situácii, ktorú máme v Sýrii. E, ťažko sa jednotlivé miesta, kde sú tieto zbranie umiestnené, nájdu. Takisto sa dá ťažko odhadnúť, koľko takýchto zbraní tam je. A takisto aj vo vzťahu k skutočnosti, že jednoducho tieto zbranie musia byť odstránené e, inde. Nemôžu sa na mieste zlikvidovať, pretože ide o chemické zbranie. A Ide nám tu aj o politický proces a aj o to, ako situácia vyzerá v Ženeve, teda pokiaľ ide rokovania. Uviedlo sa tu, že sú tu veľké problémy, pokiaľ ide o nejednotnosť na úrovni stanovisk e, v opozícii. Takže vlastne tá situácia momentálne ešte je dosť nejasná a naši kolegovia nám uviedli, že riešenie problému ako takého, pokiaľ je politický proces, pravdepodobne sa nebude dať dosiahnuť prostredníctvom Bezpečnostnej rady, teda prostredníctvom stálych členov Bezpečnostnej rady, ale prostredníctvom bilaterálneho bilaterálneho dialogu medzi Ruskom a Spojených štátov amerických. Niektoré členské štáty nám vyjadrili svoju obavu, pokiaľ ide o rozvoj situácie pokiaľ ide o rezolúciu o chemických zbraniach, toto vlastne prináša s sebou e, otázku samotného problému, ktorý tu máme. A treba povedať, že aj naďalej prebiehajú surové postupy a týmto sa vlastne e, skomplikováva humanitárna situácia, ku ktorej sa vyjadrili všetci zúčastnení na tomto fóre. Takže ja by som členom dnešného výboru chcel povedať nasledovné. Humanitné postupy Európskej únie ktoré vlastne zastupuje komisárka Georgia, sú veľmi dôležité a takto sú vnímané aj zo strany našich partnerov, s ktorými sme sa stretli. Pokiaľ ide o politický proces, sú tu veľké napätia a v neposlednom rade tu vystáva aj otázka, že do akej miery je tu rozhodnutie možné medzi Asadom a islamistami. To je vlastne to, čo spomenul aj ambasádor z, z Ruska a my sa snažíme riešiť situácie v tom zmysle, že sa pozeráme na situáciu v susedných krajinách Jordánsko a Libanon, aby tieto krajiny neboli obeťami tejto celkovej krízy v regióne. UNICEF takisto poukázal na zlú situáciu detí. Je tam vyše milión detí, ktoré sú práve postihnuté týmto konfliktom a bolo tu už aj epidémia obrny a musíme robiť všetko preto, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Potom tu máme ďalší bod, to sa týka otázka ochrany digitálnych údajov v digitálnom svete a ako som už povedal, táto téma takisto bola prerokovaná v rámci delegačnej Hovorilo sa to teda aj, hovorilo sa o tejto téme takisto aj na úrovni Spojených národov a je to takisto návrh, ktorý máme na základe iniciatívy Brazílie a Nemecka. A ide tu o tému, ktorá je veľmi dôležitá a ktorú vlastne predniesla, predniesla na stôl Nemecko a my sme tu mali určité rozhovory aj s predstaviteľmi Ruska a Spojených štátov amerických, kde došlo aj k otázkam, aké stanovisko tieto krajiny prijali. Nechceli sa vyjadriť, pretože vlastne tento návrh ešte nebol prednesený ako finálne rozpracovaný, takže sa zdržali a budú ďalej situáciu sledovať v tom smysle, aby jednoducho odsúhlasenie tohto textu nevedlo k nejakému reštriktívnemu nástroju. Aspoň takýmto spôsobom to predstavoval veľvyslanec Spojených štátov amerických aby nedošlo k nejakým obmedzeniam tohto nástroja, ktorý sa pripravil. Takisto sme tu mali rozhovor s podpredsedničkou komisie, s pani Redingovou, ktorá je momentálne komisárka, ktorá sa tejto téme venuje. A my sme vlastne si vymenili informácie, takisto navštívila Washington a mali sme tu teda v prvom rade ten dojem, že tie vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými utrpeli, ale všetci e, partneri, s ktorými sme mali možnosť diskutovať, to znamená aj členovia nášho výboru, ktorí boli zúčastní na tejto návšteve e, vo Washingtone, uviedli, že americká vláda predsa len má tendenciu nastoliť určitú rovnováhu, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu údajov. A posledná téma vlastne bola reforma Bezpečnostnej rady, takže tu nie sú zaznamenané žiadne veľké pokroky, pretože vlastne stanovisko jednotlivých členských štátov, tie stanoviska jednotlivých členských štátov sa líšia, tak ako to bolo aj v minulosti, ešte stále tomu tak je. A v príležitosti 70. jubilea tejto organizácie by možno generálny tajomník OSN mohol urobiť určitú iniciatívu, predložiť iniciatívu v tom zmysle, aby sa urobilo riešenie, aby sa tento súčasný pad, ktorý tu vládne, nejako preklenul. Takisto sme tu hovorili aj o francúzskej iniciatíve, že by sme jednoducho zo strany stálych členov e, napríklad v prípade genocídy neuplatňovali veto, ale ako som už povedal, sú tu veľké rozdiely, ako to vnímajú aj jednotlivé európske krajiny a tá priepas je v niektorých prípadoch skutočne veľmi značná a myslím si, že tu sa nám nepodarí zaznamenať v tomto prípade nejaké zlepšenie situácie. Americká strana nám takisto uviedla, že zastávajú názor, že noví stáli členovia bez bezpečnostnej rady by mali zastúpať nejaké regionálne stanoviska, ale mali by jednoducho vychádzať e, zo stanovisk vlastných krajín, vychádzajúce teda zo skúsenosti situácie, ktorú doteraz sme mali. A takisto tu bola určitá konfrontácia medzi africkými krajinami a ostatnými členmi v tejto organizácii, pokiaľ teda ide o možný proces proti prezidentovi Keniatovi e, na Medzinárodnom súdnom dvore krajiny vyjadrili určité obavy v tomto zmysle a povedali to, že nemôžeme e, postupovať dvojrýchlosne. Potom sa tu takisto hovorilo o Palestíne, pretože v novembri minulého roku sa vlastne na valnom zhromaždení hlasovalo a Palestína tu vtedy dostala štatút pozorovateľskej krajiny, nie členom Spojených národov a takisto sme mali aj rozhovory s veľvyslancom Palestíny a tento vyzval viaceré krajiny, aby bilaterálne uznali uh, Ehm, krajina, takto sme tu hovorili aj v mierovom procese, ale tam nebola situácia až taká optimistická. Takisto sme tu ešte mali celú paletu ďalších rozhovorov s komisárom pre ľudské práva, takisto s predstaviteľmi UNICEFu, Unie žien, výkonným riaditeľom ehm, organizácie boja proti terorizmu a takisto aj s jednotlivými predstaviteľmi, ktorí zastupujú organizáciu boja proti násiliu na ženách. Myslím, že tento, táto návšteva bola veľmi dobrá. My sme túto našu návštevu využili na objasnenie situácie vzťahu Európskeho parlamentu a OSN a vlastne členské štáty Európskej únie sú eh, hlavne sú, majú veľký záujem o, spolu, o pole, zlepšenie spolupráce s OSN a treba povedať, že naše zastupiteľstvo v New Yorku nás veľmi podporilo, pokiaľ ide o našu prácu a chcel by som povedať, že pokiaľ je o e, veľvyslanca ktorého máme v Spojených štátoch amerických, tomu by sme sa mali poďakovať. Treba povedať, že výbor, e, predseda výboru by pravdepodobne mal zaslať nejaký ďakovný list do Spojených štátov amerických a poďakovať sa skutočne za to, že sme mali možnosť diskutovať skutočne s tými najvyššie postavenými predstaviteľmi. Pán Mian Monte takisto bol členom tejto delegácie a prihlasuje sa o slovo, takže chce doplniť tieto informácie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja som bol členom tejto delegácie a ja by som chcel sa vyjadriť v stručnosti, avšak nemám toho až tak veľa, to, čo by som mohol dodať k tejto situácii, pretože vy ste vlastne povedali na to, k tejto situácii, vy ste boli vedúcim tejto delegácie a ja som vlastne už taký veterán, pokiaľ ide o tieto návštevy a chcel by som povedať, že zatiaľ sme ešte s takto vysoko postavenými e, partnermi nikdy nerokovali e, na úrovni generálneho tajomníka, e, aktuálneho aj predchádzajúceho. sme zaznamenali schôdze, na ktorých bola ochota zodpovedať len zhruba 90 otázok. Naozaj sme teraz mali príležitosť stretnúť sa s tou najvyššou úrovňou eh, OSN a to nás veľmi ubezpečilo o tom, že je tu ochota pripisovať význam eh, našej inštitúcii. Zaznamenali sme taktiež výraznú ochotu spolupracovať s EÚ a taktiež sa často vyjadrovali, že sme ich najvýznamnejšími partnermi na európskej úrovni. Len toto som chcel eh, ešte spomenúť, e, dozvedeli sme sa mnoho nového, tak ako povedal pán Salafranka. Stretli sme sa s ruským veľvyslancom, bo bolo to poprvýkrát, e, čo sa uskutočnilo takéto stretnutie, taktiež e, so francúzským veľvyslancom sa stretli, ale nie poprvýkrát. Sekretariát odviedol vynikajúcu prácu v plánovaní tejto cesty. A bolo by taktiež hodné zaznamenať do zápisnice, že je treba poďakovať Tomášovi Mangharkinovi, ktorý je veľvyslancom a ktorý nás prijal naozaj veľmi srdečne. Pani komisárka Redingová a taktiež odborník e, na odbrojovanie z OSN si tiež zaslúžil našu, naše poďakovanie. E, myslím, že môžeme skonštatovať, že sa vraciame z New Yorku s veľkým uspokojením. A som veľmi rád, e, že sme sa nemuseli zaobrať nejakými nepríjemnosťami. Ďakujeme pekne, pán Mian. Pán Island. Ďakujem, pán predsedajúci. Hovorí pán Debrsteker. Dali ste nám naozaj e, veľmi potrebný prehľad e, o tom, čo priniesla táto naša cesta. Môžem teda len vyjadriť súhlas e, s obidvoma predrečníkmi. Téma, na ktorú sme sa najviac sústredovali v našich rokovaniach, bola dráma v Sýrii a ja som si z toho odniesol najmä to, že to vyzerá veľmi pesimisticky. Vyzerá to pesimisticky v súvislosti s tým, ako to vníma naša delegácia pri OSN, konkrétne francúzske veľvyslanica jasne vyjadrilo v tomto zmysle. že politické riešenie eh, je vzdialenejšie ako kedykoľvek predtým. Eh, Neva 2 eh, je na veľmi nestabilnom základe a tento konflikt by mohol ešte trvať naozaj veľmi dlho. Je tu taktiež viacero geostrategických aspektov, ktoré s tým súvisia, ako ste už spomenuli. Ja som si naozaj z toho odniesol najmä ten otrasný popis, ktorý sme si vypočuli od Angela Kine, tieto vysoké predstaviteľe OSN, ktorý má na starosti ozbrojovanie a ten veľmi hrozostrašne popísal prácu priamo v teréne v Sýrii v tomto smere. A údajne sa ešte dá počítať s mnohými rôznymi problémami aj do budúcna v súvislosti s tým, že arzenál chemických zbraní sa musí um, zneškodniť a taktiež je potrebné ho vyviesť zo Sýrie. Je s tým spojený celý rad e, rôznych problémov a ťažkostí. Súvisí to okrem jeho aj s návštevníkmi. Generálny tajomník OSN bol e, trošku patrnejší, ten spomenul aj pokrok, ktorý sa už podarilo dosiahnuť, najmä čo sa týka chemických zbraní ale celkovo to vyzerá dosť e, negatívne. Čo sa týka bezpilotných lietadiel, tu by som chcel ešte o niečo doplniť informáciu, ktorá tu zaznela. V predchádzajúcom bode sme už o tom hovorili, ale chcel by som sa ešte oprieť o to, čo povedal Ivan Simonovič. Je to vysoký predstaviteľ pre ľudské práva. E, na schôdzi s ním som položil otázku, či by nebolo na čase prijať akúsi medzinárodnú štandardizáciu využívania týchto bezplatných lietadiel v nekonfliktných situáciách. A on e, zúraznil, že by možno bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, pretože bezpilotné lietadlá sú čoraz lacnejšie, dostupnejšie, budú sa zrejme čoraz viac využívať, ale na druhej strane americký veľvyslanec e, to dosť e, jasne vylúčil. V Demokratickej republike Kongo e, je to tiež relevantné. Ja som Belgičana, preto je to téma, ktorá mi je veľmi blízka. E, na vojenskej stránke veci sú dosť zásadné pokroky, čo sa týka porážky M23, ale otázka v oblasti ľudských práv ešte stále je naozaj hrozná v tejto krajine. A taktiež e, sme svedkami e, zhoršovania situácie v oblasti sexuálneho násilia na ženách. Ešte stále je pred nami obrovské množstvo práce. Možno e, tie nové vojenské okolnosti priblížia možnosti riešenia týchto problémov. Rozhodne však súhlasím s tým, čo povedal pán predsedajúci. Veľmi ma taktiež uspokojili naše E, diskusie so samotným generálnym tajomníkom a s ním sa sústredovali najmä na udržateľný rozvoj a klimatické zmeny. Toto sú tie hlavné priority mm, pre OSN momentálne. Ja nie som nejaký ostrieľaný v tomto smere. Bolo to pre mňa poprvýkrát, čo sa sústrečím z takéhoto stretnutia, ale rozhodne mám e, z neho veľmi pozitívne e, zážitky. Môžem teda počiarknúť to, čo povedali ostatní predrečníci. Ďakujeme pekne. Pán Šolc, aj vy ste sa zúčastnili tejto cesty. Chcete k tomu niečo dodať? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Neviem, či môžem e, niečo dodať, pretože som nemal možnosť vypočuť celú výmenu názorov. Chcem sa však poďakovať sekretariátu za naozaj veľmi zaujímavý a nebytý program a taktiež aj celé delegácii pre vzťahy z OSN. Tak ako to býva zvykom, táto cesta bola veľmi efektívna a plodná. Stretli sme sa s mnohými významnými partnermi z OSN. Ďalej po druhé, čo sa týka stretnutia s mimoriadným spravodajcom pre sexuálne násilie v konfliktoch. E, toto naozaj e, e, bolo citové veľmi náročné stretnutie, pretože sme sa oboznámili so veľmi závažnou situáciou v mnohých regiónoch sveta. Chcem zvorazniť, že Európska únia by mala naďalej vynakladať čo najväčšie úsilie tak aby v dohľadnom čase došlo k výraznému zníženiu tohto násilia. Taktiež sme e, v rokovaniach zdôraznili, že ja to vnímam tak, že nemáme hovoriť len o sexuálnom násilí v konfliktoch, ale taktiež o e, skutočných otázkach rodovej rovnosti a rodovej demokracie. To má totiž e, dopad na celý vývoj situácie, pretože tam ide zrejme o kultúrny konflikt týchto krajinách a si to napokon aj z EÚ. Tomuto sme sa venovali aj na stretnutí s zastupcom generálneho tajomníka. Taktiež sme sa zhodli na tom, že Európsky parlament sa chce taktiež výraznejšie venovať v príprave Pekingu plus 20 e, tejto téme e, sexuálnych e, bojovania proti sexuálnemu násiliu a taktiež chcem poznamenať, že bolo veľmi zaujímavé podľa mňa, že sme si vyučili viackrát, aká významná je úloha ICC. Uvedomujú si totiž, že ten trestný súd sa musí ujať svoje zodpovednosti, nesmie upúšťať od e, svojich záväzkov napriek tlaku viacerých e, e, vysokých predstaviteľov mnohých afrických krajín je potrebné oživiť činnosť tohto subjektu a posilniť jeho právomoci. A taktiež pokiaľ ide o rozvojové ciele milénia, jasne sa ukazuje, že dúfame, že Európska únia splní svoje ciele a prispieje k celkovému rozvoju. Isté, že berúc do úvahy e, aktuálne veľmi komplikované rokovanie o rozpočte a taktiež všetkosti, ktoré e, sú spojené s hľadaním dodatočného financovania na úrovni členských štátov, my teda si naozaj musíme e, uvedomiť, že musíme takto usporiadať našu činnosť v najbližších mesiacoch a rokoch. Uh, Otázka ozbrojovania tu ešte taktiež zaznela, ale zrejme sa o nej hovorilo najmä v prvej časti schôdze, čo sa týka jadrového odzbrojovania, taktiež e, ničenia chemických zbraní. Pán Demesmerker e, sa k tomu už vyjadril, ja to teda nebudem nejako podrobnejšie rozvíjať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Šolc. Myslím, že týmto môžeme uzavrieť tento bod. Pán Kukan 21. novembra nebude lehota na pozmeňovacie návrhy, vtedy prebehne hlasovanie o správe pána Kukana. Od 21. novembra sa teda bude hlasovať o správe pána Kukana. Došlo k malému nedorozumeniu. Teraz by som dal uh, slovo pánovi Kukanovi, ale ešte predtým chceme privítať e, parlamentnú delegáciu z Ugandy a zo Somálska. Máme tu zástupcov parlamentov týchto krajín, respektíve výborov, ktoré majú na starosti medziparlamentné vzťahy. E, dúfame, že táto vaša návšteva bude pre vás zaujímavá. Dúfam, že to prispeje k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a spoznaniu sa medzi našimi inštitúciami. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu na programe. Ide tu o informáciu od pána Kukana o šiestom stretnutí parlamentného výboru pre vzťahy s Albánskom, čo sa týka dohody o pridružení. Myslím, že e, termín je to veľmi dobre zvolený, pretože došlo k zverejneniu e, správy o pokroku nedávno. A taktiež o niekoľko týždňov rada bude rozhodovať e, o, o štatúte kandidátskej krajiny pre Albánsko. Správa pána Kukana je vzhľadom na toto naozaj veľmi zaujímavá. Ďakujem, pán predsedajúci. Áno. Pred týždňom sa uskutočnilo toto šieste stretnutie eh, medziparlamentnej delegácie Tyrane. Eh, delegácia Európskeho parlamentu pozostávala zo siedmých eh, členov. Okrem iného tam bol aj Nikola Vulianič. Stretnutie prebehlo 7 týždňov pred decembrovou Európskou radou, ktorá má rozhodnúť, či udeli Albánsku štatút kandidátske krajiny tak, ako to odporúča komisia. Spoločný parlamentný výbor schválil veľmi konštruktívny a spoločný text. Ten je e, dosť e, obyčajne formulovaný, ale pre Albánsko to znamená naozaj významný pokrok. dúfam, že to prinesie e, zlepšený politický dialog a pokojnejšie vzťahy. Politická atmosféra situácia nie je ani zďaleka uspokojová, ale dosť výrazne sa zlepšuje. Naši partnery, ktorí zastupujú e, všetky strany politického spektra, dosť odlišne vnímajú eh, tých prvých 40 dní novej vlády. Jediná vec, ktorá ich plne spájala, je vyhliadka na získanie tohto štatútu kandidátskej krajiny. Obe tieto strany totiž predniesli veľmi presvedčujúce argumenty, presvedčivé argumenty v prospech získania tohto štatútu. Eh, čo sa týka zákona o reforme štátnej správy. E, tento bol schválený ešte pred poslednými voľbami a to na báze konsenzu. Čo sa týka nadobudnutia účinnosti tohto um, zákona a jeho rôznych noviel, uh, nie je to celkom jasné a preto nová opozícia obvinuje novú vládnu väčšinu, že zneužíva svoje právomoci v prvých dňoch uh, moci, uh, že zneužíva tento nový zákon na úrovni policie a iných e, častí štátnej správy vo svoj prospech. Väčšina to pripisuje škrtom príliš rozrastenej štátnej správy a taktiež e, to pripisuje potrebnému boju proti korupcii na úrovni štátnej správy. Ja osobne e, vnímam túto situáciu tak, že áno, rozsiahla reforma štátnej správy tak ako to navrhuje aktuálna vláda, je naozaj potrebná. Ale rozsah e, zmien na personálnej úrovni je príliš drahý a niekedy nie je celkom jasné, na základe akého právneho rámca by sa to malo urobiť. Tieto zmeny um, isté, že sú uh, vykonávané na základe žiadosti Európskej únie, čo sa týka boja proti korupcii a taktiež zefektívnenia činnosti štátnej správy. E, uvedomte si, že drastické prepušťanie, ktorému došlo nedávno, znamenalo, že až 90 eh, rôznych eh, eh, miest, kde sa vykonávajú hazardné hry, bolo označených za nezákonné. Tieto boli okamžite uzavreté a všetci pracovníci, ktorí sa zaoberali konkrétne toto činnosťou v policajných zložkách, boli prepustení. Albánsko má už len o niečo viac ako 6 týždňov na to, aby dokázalo, že zmeny, ktoré tam prebiehajú, sú naozaj konštruktívne. To, čo sme si všimli my, nie je len ako si unáhlenou zmenou a presunom pracovníkov z jedného oddelenia na druhé. Chceme, aby Albánsko získalo eh, štatút kandidátskej krajiny v decembri, ale musí to byť založené na ďalších pozitívnych zmenách v krajine. 6 týždňov eh, nie je dlhý čas, ale ešte niečo sa predsa len môže stihnúť eh, dať urobiť v tomto čase. Vláda musí dokázať konkrétnymi krokmi, že ich vnímanie aktuálneho diania je eh, naozaj eh, pozitívne. Po tejto našej ceste v Albánsku sme sa taktiež eh, dostali do Kosova, ale myslím, že by bolo vhodné informovať výbor AFET o tejto ceste spoločne s informáciou o pozorovateľskej volebnej misii v Kosove, ktorá sa začínal konkrétne včera. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Pán Budenič. Pán Kukán eh, veľmi hodne popísal to, eh, čo sme keď sa dozvedeli na tejto našej ceste. Ja som sa zúčastnil teda tejto delegácie v pozícii spravodajcu. Čo sa týka problémov v Albánsku, jasne sa ukázalo, že je tam nedostatok dialógu nielen medzi politickými stranami, čo je samo o sebe tiež dôležité, ale aj medzi ostatnými subjektami v krajine. Ja som pred dvoma týždňami bol v Albánsku, hovoril som so zástupcami výborov, a aj asociácie zamestnávateľov, taktiež s ombudsmanom, so zástupcami parlamentu. Vždy je tam ochota hádzať vinu na niekoho iného. Teda, podľa mňa, Albánsko potrebuje skutočný politický dialog A Európska únia im v tomto môže pomôcť. Dosť intenzívne sme sa venovali téme boja proti korupcii, organizovanému zločinu. Toto sú témy veľmi relevantné v tejto krajine, tak ako sa to napokon zorganizovalo aj v médiách. Štatistiky hovoria o tom, že je tam ochota niečo s tým robiť a už sa niečo podarilo zlepšiť. Ak vnímame túto krajinu z pohľadu toho, okolko sa zlepšili, naozaj sa zlepšili veľmi výrazne, ale keď sa na to pozrieme z pohľadu porovnania napríklad s Holandskom alebo s Dánskom, tak e, isté, že tam e, sú veľké nedostatky. Nie som si celkom istý, či politická elita v krajine si naozaj je vedomá toho, čo stojí pred nimi. Ak im nepomôžeme, a to rýchlo, tak e, si to neuvedomia dostatočne rýchlo. Ešte stále teda považujem Albánsko za naozaj seriózneho kandidáta na štatút kandidátskej krajiny v decembri bez hľadu na to, ako napokon rozhodne rada. Myslím, že je to krajina s obrovským e, potenciálom a myslím, že je veľkou zodpovednosťou Európskej únie využiť tento potenciál. Ďakujem. Ďakujeme za tento váš príspevok teraz Earl of Dartmouth. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Z pohľadu mojich voličov eh, musím skonštatovať, že v Albánsku eh, sa deje mnoho depresívnych vecí. Možno najhoršie z nich je tá neustála snaha čoraz e, väčšieho rozširovania Európskej únie. Bohaté krajiny, Norsko alebo Švečersko sa nechcú stať členmi EÚ. Nechcú, aby sa pravidla EÚ. E, čo však vidíme, e, je, že veľmi chudobné krajiny sa snažia stať členmi EÚ. 14 miliard eur v predstupovej pomoci medzi terajším rokom a rokom 2019 je učených ako pomoc týmto krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ sú tu naozaj veľmi závažné problémy v členských štátoch samotných. A z nášho pohľadu je to iba prejavom veľkého ega. A ak by Albánsko sa malo stať členom EÚ, jeho členstvo by bolo poznačené tým, e, že najschopnejší, najšikovnejší občania Albánska by odchádzali do iných bohatších a lepších krajín EÚ, ako napríklad do Veľkej Británie, e, kde e, sa dajú veľmi ľahko získať rôzne sociálne dávky. A toto hovorím teraz v kontexte Albánska, pretože si nemyslím, že je to v záujme Albánska. Bolo by o mnoho lepšie, ak by Európsky komisár pre rozširovanie povedal, Albánsku, že to nemá žiadny význam, máte príliš e, veľkú korupciu, organizovaný zločin vo vašej krajine, tak ako e, to napokon veľmi e, trefne popísali predrečníci. Chceme s vami byť síce priatelia, partneri, pomôžeme vám, ale to je všetko. Eh, ďakujem veľmi pekne. Pán Stýr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád privítal túto veľmi obsiahlu správu pána Kukana. Predovšetkým preto, že sa domnievam, že správne varoval pred skutočnosťou, že 6 týždňov je pred tým stretnutím rady, kde padne rozhodnutie o kandidatúre Albánska. A to je obdobie, ktoré by malo byť dostatočne dlhé na to, aby sme sa pozreli na to, čo môžeme spraviť, ako by sme dokázali presvedčiť členské štáty, aby konali v zmysle e, odporúčaní Európskej komisie udeliť Albánsku kandidátsky štatút štatút kandidátskej krajiny. Na druhej strane rada ešte nespravila takéto rozhodnutia. Nie je ani isté, aké rozhodnutie v konečnom dôsledku padne, ale čo isté je, je, že Európska únia má nový prístup a ide presne o tieto záležitosti, ako je boj proti korupcii a podobné záležitosti, ktoré sa dostali úplne na začiatok tých eh, rozhovorov o pristúpení. A keď sa pozeráme na to v tomto kontexte, tak pristúpenie Albánska treba vnímať ako nástroj, ako uľahčiť takýto reformný proces. Máme príklady z iných krajín, kde rada odmietne 5. alebo 6. krát po sebe eh, tie odporúčania Európskej komisie. Napríklad takto bolo v prípade Macedónska a to malo isté negatívne dôsledky na ich e, reformný proces. Zatiaľ tejto veci nepadlo rozhodnutie, ale musíme si jasne povedať, aké sú pre a proti a musíme v decembri prijať rozhodnutie, ktoré podporí reformné snahy v Albánsku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stier. E, pán Kúkan, ako predseda delegácie, chceli by ste niečo doplniť, čokoľvek iné? Alebo stačilo? Je to všetko, pán Kukan? E, dobre. Poďme na ďalší bod. Debriefing pána Kristofa Liseka o nedávnych e, voľbách v Gruzinsku 27. oktobra. Pán Lisek viedol delegáciu šiestich poslancov e, v rámci volebnej pozdravateľskej misie Takisto tam boli zastúpení predstaviteľe OBS a Rady Európy. Je zrejme, že tieto voľby prebehli transparentne, prebehli eh, v priateľskom a férovom duchu. percent toľko hlasov dostal vedúci predstaviteľ najsilnejšej gruzinskej strany. No, samozrejme, je tu istý demokratický prerod, ale je tam ešte aj značný počet e, víziev pred nimi, takže mohli by ste nás, pán Lišek, poinformovať o tom, ako prebiehala volebná pozorovateľská misia. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, e, ja som mal tú čest a potešenie viesť delegáciu, ktorá sa zaoberala pozdravením volieb v Gruzínsku. Bolo to, bola to krátkodobá misia, len 4 dní sme fungovali v teréne. Voľby sa udiali v nedelu a my sme e, prišli 2 dní pred nedelou. A tak e, sme mali možnosť stretnúť sa s najvýznamnejšími kandidátmi Takisto sme sa stretli s predstaviteľmi z žurnalistickej obce, médiami a takisto so zástupcami občianskej spoločnosti, a teda organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj s volebným výborom, ako aj so zástupcami ďalších e, medzinárodných organizácií takisto s generálnym hromaždením Rady Európy, takisto s OBSE a s ostatnými. A rád by som zvoraznil sme sa stretli aj s predsedníctvom e, výboru regionov a mali sme veľmi dobrú plodnú spoluprácu. E, nebolo to nejakým spôsobom kontroverzné, pokiaľ ide o posúdenie priebehu volieb týchto e, nad rámec tých stretnutí, ktoré sme uskutočnili s ostatnými delegáciami, sme sa stretli v piatok večer aj s pánom Sakašvilim, odchádzajúcim, dosledujúcim prezidentom, a v nedelu sme sa stretli s pánom Sakašvilim, predsedom parlamentu. Boli to kvalitné schôdze, kvalitné stretnutia a poinformujem troška bližšie o chvíľu. Prvé kolo volieb sa ukázalo byť rozhodujúcim a víťaz získal asi 62%, pán Maklevašvili, asi 62%. Predbežne eh, definitívny výsledok bude oznámený o niekoľko dní. Mali sme možnosť eh, rozprávať sa aj s bývalou predsedničkou parlamentu, ktorá získala asi 10 hlasov. Ďalší kandidáti Ehm, získali 2%, ďalší 1% a potom ešte bolo 23 kandidátov celkovo a mnohí z nich zaznamenali prakticky nulovú podporu. Rád by som upozornil na jednu vec. Súbežne s voľbami prezidenta došlo aj k zmene politického systému v krajine. Gruzinsko prestalo byť prezidentskou republikou a je skôr eh, krajinou parlamentnej demokracie, čo vyplýva z toho, že zvolený prezident prakticky bezprostredne po zvolení odovzdá 99% svojich právomocí e, do rúk premiéra. Takže to je skutočne veľká zmena. Prezidentské voľby prebiehali oveľa pokojnejším spôsobom e, v porovnaní s parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnili pred rokom. Ešte by som rád počiarkol, že všetci kandidáti, všetky výbory, všetky strany, ktoré sa snažili uspieť, mohli slobodne organizovať eh, svoje kampane. Neboli tam nejaké výraznejšie problémy. Eh, bolo pár drobných prípadov, kedy kandidáti z vlády mali nejaké potičky s kandidátmi opozície, dokonca aj samotný kandidát najznámejší bol súčasťou tej fyzickej potičky, ale treba uviezť, že policia reagovala veľmi dobre. Takisto médiá informovali veľmi objektívne o priebehu kampane. Už to nebolo tak, že by držali stránku tej či onej strane a toto patrične zdôrazňujeme v našej správe. Takže informovanosť bola objektívna, e, predovšetkým v tých e, súkromných televíznych staniciach e, dochádzalo k diskusiám, takže nevideli sme tam veľké problémy. Určitá nevýhoda, a tam sa zhodujú všetci medzinárodní pozorovatelia, sa ukázala byť v tom, že v čase volebnej kampane dochádzalo k určitým tlakom na aktivistov opozičnej strany UMN, napríklad senátori z veľkých opozičných strán boli nejakým spôsobom eh, lákaní do politiky, respektíve do veľkej strany a hlavne sa to prejavilo v Tbilisi. Ďalej tej všeobecnej situácii eh, neprospelo ani zatknutie eh, predchádzajúcich členov vlády bývalého premiéra, ktorý bol zadržaný počas celej doby sme ho aj navštívili vo vezení a chceli sme sa presvedčiť o podmienkach, v ktorých e, jeho väzba prebieha. A toto stretnutie sa uskutočnilo v pondelok po voľbách. Zdá sa, že povolebná politická situácia v Gruzínsku je jasná. Akákoľvek e, moc je teda v rukách jedného politického bloku, opozičnou stranou bude e, strana doterajšieho prezidenta Sakašviliho. Zároveň sa objavila ešte tretia sila, aj keď slabšia, strana pani Budžanaze, ktorá ako jediná zo všetkých kandidátov spochybnila výsledky volieb a domnieva sa, že bola diskriminovaná v prístupu k médiám a takisto v oblasti financovania zo štátneho rozpočtu e, v tejto súvislosti. Takže bolo tam veľa kritických postrehov. V správe, na ktorej sa zhodli všetky medzinárodné organizácie, počiarkujem ako dôležité to, že sa nám zdá, že v týchto voľbách Gruzínci mohli slobodne a bez zábran vyjadriť svoj názor. K žiadnym incidentom ani narušeniu poriadku nedošlo e, v deň konania volieb. A treba zdôrazniť, že ústredná volebná komisia, rovnako ako aj okrskové volebné komisie, fungovali profesionálne, ľudia boli vyškolení, vedeli, ako postupovať, ako pracovať. Proces hlasovania prebehol korektne, takisto ščítavanie hlasov. A všetci, ktorí sa zúčastnili, boli vedia, že to istý čas trvá. Každopádne všetko to prebehlo s maximálnou eh, korektnosťou Všetky medzinárodné organizácie sa teda zhodujú na tom, že sa dá hodnotiť pozitívne tieto voľby. E, ďakujem pekne, pán Lisek. Pán Sík. Ďakujem pekne. Ja nechcem hovoriť e, len čisto z toho dôvodu e, zdvorilosti, ale pán Lisek je už istým spôsobom veteránom našej politiky e, voči Gruzinsku. Zúčastnil sa e, mnohých volieb a mnohokrát e, predkladal správu. Vieme, že voľby v mladých demokraciách bývajú zaťažené určitým dedičstvom, určitým napätím a takisto v prípade Gruzínska je to evidentné, hlavne pokiaľ ide o vzťah k eh, odstupujúcemu prezidentovi a takisto v súvislosti so zmenou systému, tak ako to navrhol práve on. Eh, pretože on chcel vyhrať parlamentné voľby a takto si podržať moc. Každopádne je to dobrá správa o tom, že gruzínska demokracia postúpila do ďalšej etapy. Málo kedy sa darí zvoliť e, prezidenta hneď v prvom kole, hlavne v bývalých e, republikách Sovietskeho zväzu. Za druhé, pán poslanec Lišek sa nezmenil o účasti volebnej, ale podľa informácií v médiách e, súdim, že bola pomerne vysoká Takže aj účasť vo voľbách, ktorá je ďalším základom demokracie, no len potvrdila toto smerovanie. Skutočnosť, že voľby boli slobodné a spravodlivé, ešte to možno nezaznelo úplne jednoznačne, ale tak tomu bolo. Môžeme teda predpokladať, že Gruzinsko sa vydalo správnym smerom že demokracia je silná a posledná ďalej posilňuje. A pokiaľ ide o politický systém v Gruzinsku, my sme nedávno hlasovali o správe v oblasti politiky susedstva a musíme povedať, že skutočne existuje mnoho falošných informácií ohľadom toho, ako to v Gruzinsku vyzerá a vytvára, vytvárajú sa rôzne fakty, polopravdy, ktoré naozaj sú málo vierohodné. Myslím si, že tá diskusia a správa, ktorá zaznela, to bolo sledované veľmi pozorne aj zo strany krajín, ktoré patria do východného partnerstva Takže my sa môžeme stavať k tejto krajine veľmi úprimne, veľmi otvorene. Jej demokracia je, je dôležitá, aby vydržala aj mimo obdobia volieb. A je nevyhnutné, aby sme na to práve dbali. To je náš dôležitý, dôležitý záväzok. Ďakujem pekne. Zanejc. Pani Zanejc, ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatok by som sa chcel poďakovať pánovi Lisekovi za veľmi komplexnú správu ohľadom eh, volebnej pozorovateľskej misie v Gruzínsku. Mali sme možnosť eh, s eh, delegáciou z tohto výboru vycestovať niekoľko mesiacov dozadu do Gruzínska a zhovárať sa s tými hlavnými protagonistami volieb ja ako aj kolegovia sme dostali viackrát následne potom eh, návštevy eh, napríklad od eh, misárov, vyslancov pána Sakašviliho. A dostali sme aj pravidelné informácie mailovou formou ohľadom udalostí v Gruzínsku a myslím si, že máme naozaj všetky dôvody na to, aby sme boli spokojní s tým, že voľby prebehli dobre, hladko a že sa zdá, že boli slobodné a spravodlivé. Môžeme samozrejme mm, uvažovať nad to ironiou, ironiou skutočnosti, že zmena politického systému, ktorý pán Sakašvili vytvoril pre seba, bude teraz slúžiť prevažne jeho nástupcovi, ktorý je zároveň jeho najväčším oponentom. Ale to je irónia, taká historická. Každopádne je to dobré znamenie eh, pred eh, samitom vo Vilniuse. Napriek tomu sa domnievam, že musíme ostať bdelí pozorní a musíme naďalej monitorovať eh, situáciu v Gruzínsku, pretože ako viete, premiér ohlásil, že odstúpi v nadchádzajúcich týždňoch a z toho vyplývajú viaceré veľmi dôležité otázky ohľadom toho, ako veci budú prebiehať v budúcnosti aj napriek tomu, že tieto voľby prebehli e, dobre a že to poskytuje isté uistenie, chcela by som e, vyzvať e, našich kolegov a celý parlament k tomu, aby ostali bdeli a pozorní voči Gruzínsku a aby si každopádne užili skutočnosť, že tieto prezidentské voľby boli hladké a dobré. Ďakujem veľmi pekne za tieto e, pripomienky. Chcete sa ešte k niečomu vrátiť, pán Lisek? Len e, dve krátke vyjadrenia k pánu Ševcovi. Účasť e, volebná nebola až tak rúžová. Bola nižšia ako 50%, ja myslím, že 47%. A to je o 15% menej ako pred rokom v prípade parlamentných volieb. Pýtal som sa, prečo je možné, že Gruzinci už tak nejako pochopili, že právomoci nového prezidenta budú oveľa menšie a tým pádom nevyhodnotili svoju účasť na týchto voľbách ako tak dôležitú. A súhlasím s pani Nejcovou, že je tu veľa otáznikov, hlavne pokiaľ ide o vládnúcu koalíciu. Tam panuje istá nervozita. Pretože na jednej strane odchádza nenavidený prezident Sakašvili, ale na druhej strane odchádza osoba, ktorá stála pri zrode tejto koalície. Premiér sa jasne vyjadril, že pár dní po zmene prezidenta odíde. To znamená, že budoval aj budúceho premiéra, menoval budúceho premiéra, ktorý bude určite akceptovaný v rámci vládnej koalície, ale už nebude mať tak silnú pozíciu, tak silné postavenie. Ide o politika nie príliš známeho, mladého, ktorý má 31 rokov, možno je to dobré, že je to mladá dynamická osobnosť, ale faktom je, že nebude mať tak silné postavenie v koalícii. Takisto nový prezident nie je tak známy. Je to typický predstaviteľ skôr vedeckého sveta. Je rektorom súkromnej univerzity a povolaním je filozof. Každopádne budeme mať teda situáciu, že tak nový prezident, ako aj nový premiér nie sú e, veľkými charizmatickými osobnostiami politiky. To je zdrojom veľkých otáznikov. E, ďakujem pekne, pán Lisak. E, myslím, že týmto môžeme uzavrieť tento bod a môžeme prejsť na posledný bod programu a tým je debriefing, ktorý mala poskytnúť, poskytnúť predseda pracovnej e, skupiny Týkalo sa to e, delegácie do Palestíny a Gazy. Pán Atkins, ktorý veľmi trpezlivo čaká a my si vypočujeme, čo poviete. Nech sa páči, pán Atkins. Ďakujem veľmi pekne. Ja som myslel, že sa vyjadrím až na konci dnešného programu. Vieme, že sa skrátil dnešný program, ale vzhľadom na bezprostrednosť tejto témy, myslím, že je vhodné, aby som sa vyjadrila. Oceňujem možnosť, čo je teda sa môžem vyjadriť a ja dúfam, že to nie je proti pánovi Kostolovi, ktorý sa ešte k tomu vyjadri ako predseda delegácie obvyklým spôsobom, ale ako som už povedal, vzhľadom na urgentnú situáciu to môže byť zaujímavé. Mali sme vlastne, aspoň to je, treba povedať, že to je oficiálna parlamentná misia do palestinskej rady. E, neboli sme v Gaze, teraz už dva roky a možno si kolegovia pamätajú, na poslednej plenárke sme hlasovali o 300 miliónoch eur, ktoré majú pomôcť pásmu gazy a vlastne boli sme nahnevaní, nahnevaná skutočnosť, že izraelské údaje, úrady vlastne nám opätovne zakázali ísť do pásma gazy cez priechod Eret, čo je vlastne najbezpečnejší spôsob, ako sa dá dostať vzhľadom na tie problémy, ktoré sú v Rafe a v Egypte, ktoré tam momentálne sú. Dôvod, prečo sme potom neskôr nemohli teda ísť a čo sme počuli, bolo vlastne vzhľadom na e, usmernenia Európskej únie ohľadne izraelsko-palestinskej situácie, ktoré vysoká predstaviteľka celkom jasne obhajuje, ako to jasne dala najavo, a Izrael sa urazil a toto je vlastne výsledok, ktorý sme mali. Takže museli sme vytvoriť iný program, pokiaľ ide o západný breh. A v procese vytvárania tohto programu sa nám podarilo stretnúť s novým predsedom vlády, ktorý je vlastne špičkový politik vzhľadom na tie problémy, ktoré musí momentálne riešiť tak hospodárske ako administratívne. A aj ministrom justície, ktorý nám hovoril o tom, že čo sa tam deje. A kolegovia si iste uvedomia, že tu boli veľké problémy, pokiaľ ide o prepustenie 27 väzňov a ak nie ste cynickí, tak by ste pravdepodobne nevyvodili ten záver, ako že v, sú, v tom istom čase, keď boli prepustení títo väzni, tak zhruba 700 nových osídlení ohlásila izraelská vláda a ešte navyše v rámci 24 hodín povedali, že zhruba, teda, zhruba 26 až viac e, ľudí sa dostalo znovu do väzenia. Takže vlastne to prepustenie týchto 26 väzňov neznamenalo až tak veľa. Spýtali sme sa predsedu vlády a neskôr aj hlavného negociátora, rokovateľa za palestínske úrady. Pýtali sme sa ho na pokrok ohľadne aktivít, ktoré robí minister zahraničných vecí bankéry, povedali, že teda to dobre postupuje, ale ja som sa spýtal, že či skutočne sú presvedčení o tom, či sa urobí nejaký pokrok. A jeho odpoveď medzi štyrmi očami bola teda, že nie. A to z toho dôvodu, že Izrael pokračuje v stávaní týchto osídlení a palestínčania jednoducho nie sú ochotní rokovať v takejto situácii. Takže, ako viete, OKA je agentúra Spojených národov, a predstaviteľa Spojených národov sú skutočne profesionálni, sú nezávislí, sú autoritatívni a dávajú nám informácie, alebo vlastne dali nám informácie a prevádzali nás, informovali nás o viacerých skutočnostiach, napríklad o nový návrh o E1, čo je niečo ako to, že chcú sa tu postaviť 5000 nových osídlení, ktoré vlastne oddel, rozdelí západný breh na dve časti čím vlastne sa celý tento proces vytvorenia štátu oddiali. Myslím, že pani Likíza, ktorá viedla delegáciu nedávno, tak tá sa snažila riešiť otázku Beduínu a my sme chceli sa pozrieť na to, ako vlastne týchto, ako týchto treba hodnotiť v kontexte stávania týchto nových osídlení. Takže vlastne Mali sme určité obavy, pokiaľ ide o stávanie týchto nových osídlení, tak sme sa dozvedeli o e, e, násilnostiach, ktoré sa dejú pri stavbách týchto osídlení a boli sme, navštívili sme takéto miesto a hm, niektorí z týchto beduínov nás inform, teda informovali, e, o tejto situácii a jednoducho bolo nám osobne vyhrožované pretože sme nás vnímali ako podporovateľov tých, ktorí stavajú tieto osvetlenia. Ja viem, pán predseda, že chcete postúpiť z tejto diskusie, ale dve veci, ktoré by som chcel povedať, ktoré nás skutočne zarmúčili a ja si uvedom, že predseda bol v kontakte s predsedom parlamentu, všetkým pokiaľ ide o obmedzenia vstupu do Gázy, ale aj pokiaľ ide o prístup izraelskej vlády. Chcel by som povedať, že náhodou sme sa stretli aj pána Johna Gatu Rada, ktorého si ste pamätáte, mali sme ho tu e, vo výbore a on je skutočne vysoko postavený a e, vnímajú ho veľmi pozitívne aj z palestinskej strany a v tomto kontexte je to e, oveľa väčšie plus pretože ak sa pozrieme na predstaviteľov Spojených štátov amerických a OSN, tak tých jednoducho vnímajú nie veľmi pozitívne. Ale záverom by som chcel povedať, že my sme sa dozvedeli e, o skutočnosti, ktoré nás zarmutili, predovšetkým teda od ministra justície, ktorý nám povedal, že izraelské úrady momentálne testujú uh, lieky, ktoré ešte stále nie sú, nemôžu sa používať a jednoducho skúšajú ich na väzňoch, izraelských väzniach. A to podľa môjho názoru je jednoducho e, strašná situácia, to tak môžem povedať. Ako isté kolegovia si uvedomujú, izraelská vláda jednoducho ne, nezaviera väzňov ani tak podľa dohovoru ženevského dohovoru, ale podľa vojenského zákona, ktorý majú. A na základe tohto zákona jednoducho môžu robiť tak, to, čo uznajú za vhodné. A kolega by si mali uvedomiť, že je tu určitá požiadavka zo strany veľkej časti delegácie nášho parlamentu, aby išlo, urobili inšpekciu týchto väzení a pozreli sa na väzňov. A Minister Izraela hovorí, že jednoducho tvrdí v Izraeli, že oni majú najlepšie väzenie, ale zároveň treba povedať, že zároveň chcú zabrániť tomu, aby sme sa my dostali do týchto väzení a urobili inšpekciu. A to podľa môjho názoru je určitý rozpor ako taký, takže to by nás malo znepokojovať. A záverom by som chcel povedať, pán predseda, iste si kolegovia uvedomujú, máme tu viac než 200 detí, ktoré sú mladšie ako 17 rokov, ktoré sa nachádzajú v týchto izraelských väzeniach a keď prídu návštevníci, tak tam môžu vidieť zhruba 30 mladých ľudí, ktorí jednoducho majú akurát hodiny, aby to vyzeralo, že teda sa že, že sa teda učia, ostatní sú rozpílení medzi ostatnými väzňami a tým sa nikto nevenuje a takisto ani 100 ostatných väzňov, ktorí už Eh, z ktorých zhruba 10 zomiera už vo finálnom štádiu rakoviny, teda ostatní trpia na rakovinu. Takže toto sú zhruba také informácie o tých podmienkach, ktoré môžete nájsť vo väzeniach a ktoré musia títo väzni čeliť. Takže naša misia by to mala jednoducho preskúmať. Predseda vlády a všetci ostatní nám aj povedali, ako to už teda často oni zvyknú hovoriť, že prečo Európska únia je teda iba placom prečo nezohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sa pokročilo v mierových rozhovoroch, pokiaľ ide o voľby, pokiaľ ide o riešenie napríklad aj e, preskúmanie situácie väzňa. Prečo nezohrávame, to sa pýtam ja, e, dôležitejšiu úlohu, pretože jednoducho nezohrávame, to hovorím ja, pretože tí palestinčania, s ktorými sme sa my stretli, e, nie sú všetci teroristi a Napríklad predseda vlády povedal, že mali by sme v tejto otázke zohrať dôležitú úlohu a ja dúfam, že budeme. Takže aspoň toto som chcel predstaviť a ak sú nejaké otázky, tak ja na ne zodpoviem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za tieto informácie, pán kolega. Ako dobre ste povedali, budeme pokračovať v diskusii o týchto otázkach. A budeme potom hovoriť neskôr o týchto otázkach. Nechcem teraz začať rozprávu k tejto téme. Pán Sivieš, ešte ste sa prihlásili o slovo, ale poprosím vás skutočne veľmi stručne. Táto rozpráva bude ešte pokračovať, ako som už povedal, za prítomnosti pani Kostelo. Takže ja si uvedomujem, že táto téma je veľmi dôležitá a taká palčivá, ale predsa len jedna veľká prozba na vás všetkých. Buďte struční, nechceme tu robiť rozpravu, predtým, než príde pani Kostela. Ďakujem veľmi pekne, tak ako vlastne povedal aj pán predseda. Nechcem teraz tu rozputať nejakú diskusiu, nie sme tu až toľky, ale predsa jedna otázka adresovaná na pána Atkinse. Akým spôsobom alebo respektíve prečo vlastne chcela delegácia Európskeho parlamentu navštíviť Gázu, ktorá podľa medzinárodného práva je spravovaná inou organizáciou, teroristickou organizáciou, pretože vlastne legálna vláda bola eliminovaná z tohto regiónu. Takže odpoved na túto otázku. Nech sa páči, chcete spovedať? Áno, dôvod, prečo sme navštívili tento región, je, že my sme delegácia, ktorá bola zvolená a vybratá zo strany tohto parlamentu do legislatívnej rady v Palestíne. My sme tam išli sledovať ciele humanitárnych e, aktivít, pozrieť sa na to, ako sa naše peniaze míňajú v Gáze. Je tam zvolená vláda v Gáze a e, sú tam viaceré strany zastúpené a keď sme boli teda pozvaní, tak my sme ochotní vypočuť si kohokoľvek, ktokoľvek to už bude, keď je zvolený. Takže to je naša zodpovednosť ako členov Európskej únie, pretože my sledujeme to, kam idú peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem veľmi pekne, pán Atkins, a týmto končíme túto diskusiu, ktorá bude pokračovať ďalej za prítomnosti pani predsedničky delegácie a ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli, je tu viacero tém a budeme pokračovať potom dnesku, takže končím dnešné stretnutie.